overil kompetencie pána Dobrobila Soznierca, pána Gabriča, pána Skota a pána Lančiniho a navrhuje e, mandát od 19. marca 4. apríla 17. apríla 2018. Má niekto pripomienky? Nie, tak tie mandáty sú potvrdené.